Ja si myslím, že s podporou Európskeho parlamentu určite nájdeme správny recept, ako prekonáme túto negatívnu krízu a situáciu v oblasti zamestnanosti mladých ľudí. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Uzatváram tento bod rozpravy. Ďalšou správou je správa pani Pascal Gruny atypické zmluvy zabezpečené profesionálne dráhy a nové formy sociálneho dialógu a teraz má slovo spravodajkyňa na 4 minúty. Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár, milí kolegovia. Ak by sme mali mať jedno posolstvo, tak že zmluva na dobu neurčitú a na plný úvezok by mala byť platná pre všetkých. Ja ďakujem všetkým kolegom za spoluprácu pri tejto správe. Mrzí ma, že takáto téma, o ktorej sa hovorí v súvislosti so stratégiou 2020, že neprebieha rozprava. Viacerí kolegovia sa chceli vyjadriť, ale nemohli. Ja preto vyzývam, aby písomne svoje pripomienky zaslali službám parlamentu. Tiež ma mrzí, že sme síce spolupracovali e, so všetkými politickými stranami a skupinami, ale dostali sme sa potom e, ku kompromisu a potom zelení predložili takmer rovnaký alternatívny text. Ale tento alternatívny text moja politická skupina e, nemôže podporiť rovnako ako gestorský výbor. Teraz k tým návrhom, pokiaľ ide o tých neexistujúcich SZČO, je to skutočne znepokojujúci jav a už spomíname, že potrebujeme lepšiu definíciu živnostníkov a rovnako treba jasne zadefinovať, kto nie je živnostníkom a rovnako kto je a zadefinovať, kto je zamestnancom. Zatiaľ máme tieto definície veľmi vágne. Pokiaľ Ide o smernicu pre rovnaké práva pre všetkých pracujúcich, aj právo e, vstúpiť do nejakých odborov a tak ďalej. Nejdem, ale nechápem veľmi presne, o aké právo ide a kto bráni e, zamestnancom, aby boli organizovaní e, v odboroch a prečo by to malo byť v európskej kompetencii. Ja e, som nastojila v mojej správe, aby zmluvy na dobu neurčitú a plné úväzky boli normou a aby sme bojovali proti atypickým zmluvám. Upozorňujem, že flex istota nie je len flexibilita, teda prispôsobiť sa pracovnému trhu, ale predovšetkým istotu v práci. A to by sa nemalo robiť na úkor toho prvého. EÚ musí zintenzívniť svoje úsilie vo výskume kompetencií a podporovať vytváranie udržateľných pracovných miest. Nezamestnanosť v EÚ je príliš vysoká a atypické zmluvy v tom tiež zohrávajú svoju úlohu. Atypické zmluvy u mladých môžu byť prvou skúsenosťou s pracovným trhom. Ak atypický kontrakt umožní mladému človeku potom neskôr mať pracovné miesto na dobu neurčitú, tak hovorím áno ale existujú určité osoby, ktoré dlho nepracujú a ak by takáto atypická zmluva mala byť prechodným obdobím k práci, tak ja súhlasím s takouto formou. Ale ak atypická zmluva e, je využívaná na prechod od jednej práci k druhej, e, tak e, súhlasím, pretože čo je princíp, chceme, aby osoba ostala na pracovnom trhu. Rozhodujúcu úlohu zohrávajú sociálni partnery, občianská spoločnosť vo vypracovávaní a aplikovaní politik zamestnanosti. Vyzývam všetky členské štáty, aby umožnili ich plnú účasť e, v tomto dialógu musíme posilniť e, sociálne a inštitucionálne uznanie týchto kategórií. Táto správa vysiela silný signál členským štátom, vládám, aby sme uistili alebo zabezpečili istý priebeh profesionálnych kariér. To je sine qua non podmienka pre rozvoj pracovného trhu EÚ. Odvolávam sa aj na oznesenie Rady o zamestnanosti z jary tohto roku. Potrebujeme konkrétne opatrenia, aby sme zachovali zamestnanosť v našich regiónoch a aby sme vytvárali nové perspektívy v stratégii, na roky, v strategii 2020 Ďakujem. Máme tu štyri žiadosti o slovo. No. Vynechal som niekoho? Tak, tak pán Kastinger, pani Kastinger. Ďakujem, chcela by som poďakovať spravodajkyni. Je to naozaj veľmi aktuálna problematika. Um, zaoberá sa um, flexicurity. Štatistiky ukazujú, že e, v posledných rokoch čoraz viac ľudí pracuje na čiastočný úvezok a nie len to. Atypické formy Ehm, e, atypické zmluvy e, sú, ehm, e, vidíme, čoraz častejšie a e, mali by sme preto diskutovať o právach e, zamestnancov a zamestnankyň práve na pozadí toho, že mnoho pracovných miest je momentálne ohrozených a hrozí tu aj zneužívanie týchto atypických fóriem zamestnávania. Treba správne reagovať na zmeny a to si vyžaduje jasnú líniu. Tu obsahuje e, táto správa, ktorá je pred nami. Ide o vytvorenie trvalo udržateľných pracovných miest, o podporovanie vzdelávania, ďalšieho vzdelávania, rovnoprávnosti medzi ženami a mužmi. To sú všetko dôležité témy. E, treba jasne podporovať e, pozitíva flexicurity. Mali by sme vychádzať pritom už z toho dobrého, čo sa doteraz dosiahlo. Ďakujem, pán e, Koferaty má teraz slovo. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som poďakovať kolegyni Gruny nielen za vynikajúcu prácu, ale aj za veľkú citlivosť, ktorú prejavila Eh, keď zohľadnila aj pohľad iných politických kultúr. To sa nedeje často. Nedieje sa to vždy a treba to teraz zdôrazniť. Eh, dôležité sú určité pripomienky, ktoré sú v dokumente a neboli ešte zdôraznené tu v pléne. Eh, treba považovať za normálnu prácu, prácu na obmedzený čas. Mnohí ľudia sú nútení, aby Ehm, fungovali na takýto pracovný úvezok na dobu obmedzenú a je teda potrebné, aby boli dostatočne chránení takými istými eh, právami ako aj všetci ostatní je eh, dôležité aj to, čo ste povedali, pokiaľ ide o sociálny dialog, eh, o uznanie jeho dôležitosti eh, všetkých zúčastnených strán. To je veľmi dôležitá záležitosť. Ide tu totižto o civilizovanosť vo vzťahoch a v kohezii. Ďakujem, slovo má pani Figueiredo. Ďakujem pekne, pán predseda. Neustále viac sa požaduje flexibilita a častokrát sa hovorí flexi, flexicurity. Toto vedie potom k atypickým zmluvám a k prekernej situácii. Toto nie je už výnimka. Medzičasom je to všeobecne platné. Čoraz viac žien a mladých ľudí dostane atypické zmluvy, odtedy, ako sa zaviedla táto flexikurita, táto určitá flexibilita. Táto situácia potom vedie k nezamestnanosti. A toto je jasný signál krízy kapitalizmu, ktorý, ktorú práve zažívame. A táto špecifická situácia vedie k tomu, že čoraz viac zamestnaných je chudobných, lebo tak málo zarábajú, že nemajú vôbec možnosť viesť dôstojný život. V roku 2008 to bolo 18 miliónov takýchto pracovníkov. Teraz nezamestnanosť stúpla, to znamená, že môžeme rátať s tým, že ich bude niekoľko miliónov viac. Sú to ľudia, ktorí žijú v chudobe aj napriek tomu, že pracujú. A preto je nutné skoncovať s neoliberálnou hospodárskou politikou, kde pracovnoprávne vzťahy sú čoraz slabšie. Predovšetkým tá flexikurita je veľký problém. Musíme myslieť na dôstojnosť zamestnaných a musíme skutočne konať. Ďakujem pekne a teraz pán Rossi. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som nadviazať na kolegov eh, predo mnou. Je to pravda príliš nízka, nízke platy eh, zvyšujú eh, chudobu, zväčšujú e, ťažkosti, e, je potom menej e, peňazí v obehu. Je teda dôležité, aby sme pracovali na týchto témach, aby sa nám podarilo čo najrychlejšie sa dostať z hospodárskej krízy. Je dôležité zlúčiť bezpečnosť s flexibilitou, tak aby neboli na nekvalifikovaných eh, miestach eh, kvalifikovaní ľudia a dostávali za to málo peňazí. Eh, flexicurity je tému, ktoré by sme sa mali venovať Ide to aj o sociálnu integráciu, o lepšiu e, ochranu e, e, zamestnancov, o boj proti čiernej práci, aj o boj za zrovnoprávňovanie žien s mužmi a boj proti práci, práci detí. A teraz má slovo pán komisár Ševčovič. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať pani spravodajkyni za jej správu. Myslím si, že to načasovanie je veľmi vhodné, lebo e, vidím, že táto zmluva je veľmi relevantná, táto správa je veľmi relevantná a je to veľmi prepojené aj s tou správou, ktoré sme diskutovali pred chvíľkou. Tie témy, ktoré sa snaží riešiť pani spravodajkyňa, sú veľmi aktuálne. Tieto atypické zmluvy, flexicurita a dôležitosť sociálneho dialógu, to je skutočne veľmi zásadné pre vytvorenie dobrých podmienok na trhu práce. Ja zároveň vítam aj tie kľúčové výpovede tej správy a musím povedať, že je to v súlade s prístupom komisie a stratégiou EÚ do roku 2020. Pán predseda, ja považujem za veľmi dobré, že parlament podporuje vyvážené neuplatňovanie princípu flexibility a myslím si, že je dôležité samozrejme uplatniť, upraviť naše úvahy o flexi flexicurity v dobe krízy. Princípy flexicurity ostávajú platné, ale ten obsah je nutné ďalej rozvíjať v súvislosti s novou situáciou, ktorá vyplýva z súčasnej hospodárskej krízy. Máme tu vyššiu nezamestnanosť, krátenie rozpočtov, vzniká tu nová forma nezamestnanosti a sú, sú tu rozliční hľadatelia práce s ročnými profilmi. Myslím si, že je dôležité posilniť sociálny dialog na všetkých úrovniach, na európskej, národnej, ako aj na lokálnej a čo je dôležité, aj na úrovni jednotlivých spoločností. Toto je predpokladom pre úspešnú implementáciu flexicurity. Komisia bude podporovať implementáciu stratégie do roku 2020 prostredníctvom e, určitých lajkových iniciatív, niektoré sa spomenuli pred chvíľou a sú samozrejme aj ďalšie iniciatívy, ktoré budú na programe, bude to viesť novým, novým pracovným miestam, novým schopnostiam a budeme analyzovať to, aké budú požiadavky na mladú generáciu v budúcnosti, čo sa týka práce. Návrh komisie, ktorý sa schváli v novembri, mal viesť modernizácii európskeho pracovného trhu, bude to viesť k redukovaniu nezamestnanosti a bude sa snažiť posilniť udržateľnosť sociálnych modelov. Bude to riešiť mnohé témy, ktoré sú Práve pani Gruny, je to flexikurita, sociálny dialog a tak ďalej a som veľmi vďačný za príspevok parlamentu. Vážená pani Gruny, eh, poslankyne poslanci, komisia, ako aj ja osobne sa veľmi tešíme na to, že budeme mať pokračovať, pokračovať v diskusiách s vami na túto tému. Ďakujem pekne, pán predseda, za pozornosť. Ďakujem pekne. Hlasovať o tejto správe sa bude zajtra, cez obed a dostávame sa ďalšiemu bodu nášho programu, to je správa pána Fernandeša, Zelená kniha komisie o nakladaní s biologickým odpadom v Európskej únii.